rozhodli, že začnú medziinštitucionálne eh, rokovania eh, v súlade s článkom 69 na webovej stránke plenárneho zasadnutia máte príslušné dokumenty a všetko bude zverejnené v zápisnici z tohto eh, zasadnutia. Podľa článku 69 politická skupina alebo